želám a mm, maďarskému predsedníctvu e, veľa úspechov k tomuto projektu v Podunajskej oblasti a tiež prísľubujem spoluprácu Európskej komisie. Ďakujem a hlasovať sa bude zajtra na obed k tejto téme. Teraz sa poslednej správe dnešného večera. Je to správa pani Kraca, pani Kraca Cegaropulu prínos regionálnej politiky EÚ v boji proti finančnej a hospodárskej kríze s osobitným ohľadom na cieľ 2. A spravodajkyňa má slovo na 4 minúty. Ďakujem, pán eh, predseda, pán komisár, kolegovia. Cieľom je, aby sme zúraznili dôležitosť regionálnej politiky a toho, ako môže prispieť k hospodárskej obnove EÚ vo svetle aktuálnej hospodárskej a finančnej krízy a jej dopade na reálnu ekonomiku. Chceli by sme zdôrazniť skutočnosť, že regionálna politika je hlavným zdrojom investícií pre rast. Štrukturálne fondy nie sú len nástrojom, ktoré sa, ktorý sa dá využiť E, napríklad na, na, na hasenie, ak to tak chceme nazvať, ale e, je to nástroj, ktorý e, naozaj sa môže prispôsobiť na aktuálny stav a na zabezpečenie, aby dobre fungoval náš hospodársky trh a zabezpečil hospodársky rast. Sústredenie sa na cieľ 2 vyzerá tak, že teda od roku 2000 tu bolo veľa e, zmien. Ide tu o sústredenie sa aj na inovácie, výskum a vývoj a podobné otázky. E, v roku 2006 tu došlo k reforme a teda cieľ 6 sa sústredil na konkurencieschopnosť a vytváranie kvalitných pracovných miest – Teraz by som e, chcela povedať, že 168 e, e, regiónov sa toto týka. Žije v nich viac než 300 miliónov obyvateľov v regiónoch cieľu 2. Je ehm, ide tu teda o národnú, lokálnu aj európsku úroveň a je jasné, že chceme podporovať regionálnu dimenziu um, stratégie EU 2020. Je to priorita, ktorá nie len podporuje regionálnu a sociálnu uh, koheziu, ale podporuje aj regionálnu um, kompatibilitu. Uh, voláme uh, potom, aby komisia zabezpečila väčšiu flexibilitu, pokiaľ Ide o e, finančné prostriedky a e, ich poskytovanie. Zo 117 e, operatívnych programov sociálne, sociálneho fondu bolo 13 pozmenených tak aby sa zohľadnili e, špecifické rozpočtové problémy a hospodárske problémy, ktorým čelia dané krajiny. Ja by som preto chcela, aby komisia podporila e, úsilie týchto členských štátov, aby mohli čo najlepšie využiť e, túto flexibilitu, ktorá je k dispozícii. Náš základný návrh je, aby sme podporili rozhodnutie rady zvýšiť uh, um, um, príspevky, ktoré sa poskytujú vopred, uh, pokiaľ ide o určité krajiny, uh, ktoré e, teda dostávajú podporu zo strany e, e, Medzinárodného menového fondu. Chceli by sme, aby komisia vypracovala flexibilné riešenia, pokiaľ ide o pravidlo N plus 2 a N plus 3, tak aby krajiny, ktoré sú v zložitej situácii, nestratili prostriedky, ktoré môžu dostať zo strany EÚ. 8. správa o kohézii žiaľ neposkytuje dostatok kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov o regiónoch cieľu 2. E, boli by sme teda radi, keby e, komisia vypracovala štúdiu, ktorá by e, nám poskytla tieto údaje, aby sme zabezpečili, že budeme vedieť, ako prispôsobiť aktuálne nástroje, čo by nám pomohlo aj pri vypracovaní finančných perspektív v budúcnosti, aby sme naozaj vychádzali z, zo skutočných potrieb. E, ďalším bodom v správe je že pokiaľ e, ide o e, osobitné e, situácie, ako napríklad dôsledky aktuálnej hospodárskej krízy, že je veľmi dôležité, aby sme uplatňovali pravidlo N plus 2 a zohľadňovali ciele koheznej politiky aj cyklickú povahu aj jej vplyv na verejný a súkromný sektor, a takisto je treba zdôrazniť e, dôležitosť e, e, určitých programov ako Jasper, Jasmin a podobne, Eh, podpísala sa eh, dohoda z EIB v roku 2007, všetko eh, sa rozhýbalo prednedávnom, takže treba zabezpečiť naozaj príslušnú flexibilitu, aby všetky krajiny mohli do najväčšej možnej miery využívať prostriedky, ktoré sú práve k dispozícii. Ďakujem. Pán Kelly má slovo. Ďakujem pekne a plne podporujem návrhy spravodajkyne a z mojej vlastnej skúsenosti z našej krajiny môžem povedať, a dva, pred dvomi týždňami som bol v Mannheime a tam sa hodnotili práve výsledky tohoto cieľa 2 a tam sa spomínalo to, že mohlo by to byť ohrozenie týchto regiónov. Náš región bol ocenený, čo sa týka podnikania a v Mannheime tam sa povedalo, že mohli byť určité vplyvy na financovanie. Myslím si, že v tomto svete máme inovátorov a máme limitátorov. Takto to funguje. Veľmi málo ľudí môže inovovať, ale skoro každý môže e, limitovať. Dôležité je inovovať. Ja som v Mannheime, tam som sa stretol s rozličnými partnermi. Samozrejme, ľudia pracujú v prospech svojich regiónov. Je možné podporiť ďalšie regióny, ako povedala spravodajkyni. HDP to nemôže byť jediný dôvod, prečo sa rozhodne o podpore jednotlivých regiónov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Luhan. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som pogratulovať spravodajkyni k jej výbornej práci. Regionálna politika a jej úloha v boji proti hospodárskej finančnej kríze je nespochybniteľná. Regionálny rozvoj a a kohézia. Toto je veľmi dôležité v rámci stratégie 2020. V kontexte súčasnej krízy si myslím, že je veľmi dôležité zjednodušiť e, procesy v rámci konania, v rámci žiadostí z kohezných fondov, je nutné znižiť aj náklady, takto je možné dosiahnuť vyššiu efektivitu pri dosahovaní našich cieľov na trhoch práce, ako aj v rámci kohézie. Dôležité je si uvedomiť, že tu máme kľúčové sektory pre zamestnanosť a sú tu dôležité sektory pre sociálnu kohéziu a udržanie musí byť e, našim cieľom. Takýmto spôsobom môžeme vytvoriť inteligentný rast pre naše členské štáty. Ďakujem pekne. Teraz pani Kadenbach na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán komisár, ďakujem pekne za tú možnosť, že môžem vystúpiť Myslím si, že kohezná politika asi sotva niekedy mala taký význam ako teraz v čase krízy. Kríza znamená, že investície a pracovné miesta sa presúvajú do centier jednotlivých členských štátov. Myslím si, že práve teraz kohezná politika musí začať fungovať, aby sa investovalo v regiónoch. My potrebujeme mať túto hnaciu silu v regiónoch, potrebujeme skutočne každé euro a musím povedať, že tam odkiaľ pochádza náš región Dolné Rakúsko, sme v rámci cieľa 2 a každý, každé euro, ktoré sme dostali, vygenerovalo 3 eurá. Samozrejme, musí tu byť jasné kritéria, musí tu byť určitá spolahlivosť, plánovateľnosť a zároveň v situáciách, v ktorých sa nachádzame teraz, musí existovať možnosť aj určitej flexibility. Preto túto správu považujem za dôležitú, lebo požaduje tú flexibilitu, a je dôležité, aby regióny mohli s ním pracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz pán Sikiersky. Ďakujem pekne. Dámy a páni, jeden z hlavných cieľov Európskej únie teraz je prekonať hospodárskú a finančnú krízu. Musíme bojovať proti štruktúrálnym problémom, ktoré eh, viedli ku kríze, eh, napríklad eh, ako nezamestnanosť, Komisia vypracovala viacero iniciatív, e, ktoré sa zaoberajú podporou hospodárskeho rastu na lokálnej národnej úrovni. Ide o to, aby sa podporovala inovatívnosť, e, tvorba nových e, pracovných miest a e, to všetko v duchu koheznej politiky. Mali by sme podporovať všetky projekty koheznej politiky a mali by sme um, pracovať aj na flexibilite. Keď hovoríme o koheznej politike, mali by sme investovať peniaze rozumne a mali by sme e, podporovať aj integráciu EÚ ako celku. Mali by sme teda e, realizovať e, princíp solidarity a zlepšovať aj fungovanie vnútorného trhu. Nemôžeme sa zaoberať iba tým, čo sa deje na našom dvore, mali by sme sa zaoberať aj širšími súvislostiami a pracovať na príslušných mechanizmoch a zabezpečiť, aby sa už kríza neopakovala. Ďakujem. Posledným rečníkom je pani Bazesku, jedna minúta. Pán predseda, v prvom rade by som chcela pogratulovať eh, spravodajkyni za vypracovanie tejto správy. V EÚ vlády členských štátov sú v procese implementovania um, um, opatrení, ktoré reagujú na hospodárskú krízu a sú naozaj eh, prísne. Je potrebné, aby sme investovali eh, európske eh, peniaze. Je to potrebné aj v tomto svetle na to, aby sme zvyšili schopnosť európskych regiónov a podporovali zamestnanosť. Regióny EÚ sú súčasťou prvého cieľu, e, cieľu konvergencie. Pre moju krajinu dobrým riešením akoby z krízy je e, zlepšiť prístup k európskym e, prostriedkom a je potrebné, aby sa tvorili tie správne projekty, ktoré by mohli čerpať európske financie. Ďakujem. Teraz má slovo pán Ševčovič za Európsku komisiu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem eh, eh, pani spravodajkyni eh, za jej správu o prínose regionálnej politiky EÚ. A takisto ďakujem aj parlamentu za to, že má záujem monitorovať dopad týchto opatrení na národnej regionálnej úrovni. Kohezná politika sa považuje za politiku, ktorá podporuje znižovanie socioekonomických nerovností a podporuje štruktúrálne zmeny Eh, celkové finančné eh, eh, prostriedky tu predstavujú naozaj miliardy a 328 miliard. Takže je to naozaj veľmi silná podpora rastu rozpočtovej stability členských štátov a ich regiónov. Eh, prečo nie anticyklická eh, politika? Je to anticyklická eh, politika a podporuje investície do reálneho hospodárstva. A toto vysvetľuje, prečo táto politika je považovaná za kľúčovú súčasť Európskeho plánu hospodárskej obnovy. Cieľom tohto plánu je aby sme e, pôsobili proti negatívnym dopadom hospodárskej e, krízy a preto komisia e, predkladá viacero odporúčaní a zmien. zmien. Celkovým cieľom je tu zrýchliť implementáciu programov a zjednodušiť prístup k financiám počas teda týchto finančných výhľadov aj dôležité je aj e, e, prefinancovanie, teda financovanie vopred. Um, to, čo sme urobili v apríli 2009, aj odporúčania e, e, pre členské štáty, aj oznámenie e, komisie, ktoré sme prijali v decembri 2008. Toto všetko znamená, že v priebehu 5 mesiacov sa prijal veľký legislatívny balíček, ktorý naozaj zodpovedal vážnosti situácie a teda hospodárskej kríze. Chcel by som týmto, pán predseda, zdôrazniť, že Ehm, naozaj e, tieto opatrenia priniesli e, úspech. Mali sme aj veľmi dobrú spoluprácu, spoluprácu s rôznymi aktérmi, ako napríklad e, aj teraz s Európskym parlamentom, pretože v našom záujme bolo, aby sme rýchlo reagovali na spoločenské potreby Vytvorili sme e, dobré e, podmienky pre e, zlepšenie implementácie a urýchlenie, čer, zjednodušenie pravidel čerpania prostriedkov. Snažíme sa prispôsobovať aj teda rôznym danostiam v rôznych členských štátoch, pretože vieme, že sú tu veľké individuálne rozdiely Eh, takisto eh, chceme zlepšiť implementačné mechanizmy koheznej eh, politiky tým, že sa budeme snažiť zjednodušovať tú fázu prípravy projektov. A tieto opatrenia ich cieľom nebolo iba bojovať proti kríze, ale ide tu naozaj o permanentnú úlohu aj v čase po kríze a e, potom, ako e, prebehne toto programové obdobie. A takisto pripravujeme aj správu o implementácii a výsledkoch e, opatrení v rámci plánu obnovy, ktoré súvisia s, koheznými, s kohezným programom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Pán podpredseda komisie. Hlasovanie sa uskutoční zajtra cez obed. Dámy a páni, naša schôdza pokračuje zajtra 6. júla 2010 od 9. do 13. a potom od 15. do 19. respektive 20.30, potom 21.00 do 24.00.